Ďakujem pekne. Ďalším. Ďalším. Teraz podľa programu budeme hovoriť o stratégii v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat. Správa pani Palsen. A pani Palsen na 4 minúty má slovo. Prezident ok, mina herrar komisionärer. Ďakujem za slovo. Vážení zastupcovia komisie, dámy a páni, boli sme svedkami e, zaujímavého obdobia intenzívnej e, práce a vyvrcholením tohto snaženia je stratégia v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat je vyvážená, e, veľmi dobrá. Aj tieňoví spravodajcovia priložili ruku k dielu a vďaka tomu všetkému sme sa dopracovali k dohode, dohode s organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti, farmármi a, tak, a ďalšími zainteresovanými stranami. Je tu ešte niekoľko problematických miest, ktoré treba dotiahnuť. Jedným z nich sú tzv. právne mílniky. My sme sa dopracovali do e, e, takého stavu, kedy si uvedomujeme, že komisia potrebuje mať páku na to, aby dohľadala na členské štáty, aspoň počas prechodného obdobia. E, E, musíme si uvedomiť, ako to bolo v prípade nosníc a ich klietok. To prechodné obdobie bolo 10-ročné a komisia nedokázala e, e, urobiť nič do 2. januára tohto roku, čiže musela čakať 10 rokov. Preto som toho názoru, že treba mať nejaké milníky v medzičase, ktoré by poslúžili dôkladnej kontrole a dohľadania na to, ako implementujú členské štáty túto legislatívu, e, e, ktorej sú takisto zakotvené e, prechodné obdobia. Takže tieto právne mílniky, to je problematické miesto. Ďalšie, ďalšia rozporúplná otázka a dostali sme k nej veľmi veľa otázok ide o tzv. porážku bez omračovania. Mnohí žiadajú etika, etiketáciu e, mesa a v tom zmysle, aby tam bolo vyznačené, či došlo k porážke bez omračovania zvierat alebo nie. Ja osobne som toho názoru, že to zachádzame e, priďaleko. E, vieme, že existujú určité náboženské obmedzenia, ale nemali by sa tieto veci zneužívať. Sú totiž udelené výnimky určitým náboženstvám a určite by takéto meso e, nechceli mať označované, že je také alebo onaké. A ešte je tu ďalšie e, e, kontroverzná otázka. Ide o domáce a túlové zvieratá, predovšetkým túlové psy a mačky. Vieme, že túlové psy sú veľkým problémom v mnohých členských štátoch. Ako chceme riešiť tento problém? V našom dokumente e, hovoríme to, že za toto zodpovedajú členské štáty primárne a teda miestne regionálne orgány členských štátov za to zodpovedajú. A preto žiadame, aby všetky zdomácnené zvieratá, e, to znamená aj psi, aj mačky, by e, mali byť nejakým spôsobom označené a predovšetkým evidované. Ale čo je najdôležitejšie v tejto správe, je otázka legislatívy, ktorá zabezpečuje zabezpečiť dobré životné podmienky. Malo by ísť o rámcovú legislatívu, podobne ako je to v prípade potravín. E, táto legislatíva by sa vzťahovala na všetky živočišné druhy, všetky zvieratá, okrem samozrejme divoko žijúcich zvierat treba mať e, jednoznačné definície, ak hovoríme o dobrom, dobrých podmienkach chovu, ustajňovania, prosto životných podmienok. Treba eh, robiť osvetu v tejto oblasti a tak ďalej. A okrem toho je potrebné vyjadriť aj kritiku voči niektorým návrhom, napríklad klonovanie eh, zákaz klonovania znamená, že eh, v podstate je je to veľký zásah aj do plemenárstva Navzťahuje sa to na všetky živočišné druhy. Ďalej, e, všeobecne platné pravidlá a zásady by umožnili e, skutočne férovú e, konkurenciu a súťaž v rámci celej Európy medzi polnohospodármi. A to je na najvyš žiaduce. Ďakujem. Teraz má slovo pani Bazisku. Čial protejarea animalelor domestice i de companie. Însă doresc să profit de Diskusia, o, ktorým, o, tom, čo, o tom, čom dnes diskutujeme, sa týka e, domácich zvierat aj domácich miláčikov. Ja by som ale chcela hovoriť o delfínoch, ktorí sú v Čiernom mori, pretože tieto sú ohrozené. Viac ako 300 delfínov e, sa za posledné dva mesiace stratilo v Čiernom mori, sú obeťami nadmerného výlovu, takisto znečistenia moria. Nemôžeme eh, nevidieť drámu, akú zažívajú tieto úžasné inteligentné zvieratá. Preto aj spolu so štyrmi kolegami sme napísali písomnú deklaráciu číslo 23 a žiadame e, o extra opatrenia na ochranu týchto zvierat využívaním rôznych e, zvukových technológií a chceli by sme, aby zabezpečili lepšiu koordináciu e, v Černom mori a chcela by som povedať kolegov, aby podpísali túto deklaráciu. Ďakujem pekne teraz, pani Dančila. Ehm, takisto sa hovorí, že zvieratá, ktoré sú chované na farmách, majú mm, garantované úžasné podmienky, dobré, do, dobré zdravie, dobrú, že majú dobrú výživu a podobne. Ehm, s, kvalita alebo zdravotný stav zvierat je mimoriadne dôležitý, pretože to má veľký vplyv na eh, konkurencieschopnosť nášho poľnohospodárstva. Myslím si, že všetky členské štáty by mali efektívne využívať príležitosti, ktoré im poskytuje Európska únia a takisto Fond pre vidiecký rozvoj, takisto ako aj 7. rámcový program 2007-2013 aby sa podporovala aplik- podporoval aplikovaný výskum v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a takisto pri hľadaní inovatívnych riešení pre um, zdravie zvierat. A v tomto kontexte si myslím, že členské štáty Európska komisia by mali investovať viac do výskumu a do rozvoja nových technológií pre e, e, zdravie zvierat. Ďakujem, teraz má slovo pán Tabajdy. Si, madame la présidente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 Keď ste hovorili o Maďarsku a o tom, akým spôsobom ehm, sú e, chované sliepky v klietkach a podobne, myslím si, že to bolo veľmi neférové, pretože mnohí si myslia, že v Maďarsku, že takéto podmienky boli ehm, vyvinuté umelo v Bruseli. Myslím si, že bruselskí úradníci v živote ani nevideli, ako vyzerá sliepka alebo kurča, pritom prijímajú zákony pre nich. Takže si myslím, že naozaj členské štáty štáty naozaj, alebo staré členské štáty naozaj um, musia veľa doháňať, ale my mali sme zatiaľ iba 8 rokov na to, aby sme dobehli uh, staré členské štáty a toto všetko si vyžaduje európske investície, avšak boli tu dvo, dvojité, je tu dvojitý meter medzi e, novými a starými členskými štátmi, takže toto všetko vonkoncom nepomáha zvyšovaniu um, prestíže Európskej únie a podobne v Maďarsku hľadiska prijatie tohto opatrenia jedna vás modrá karta od pána Vojčechovského. Akceptujete túto otázku? Nech sa páči, pán Vojčechovský, máte slovo. Pani przewodnicząca, przepraszam. To... Pani predsedajúca, prepačte, ja som nedal modrú kartu pánovi Tabajdimu. Ja som sa chcel prihlásiť do Catch the Eye, do spontánnej rozpravy. Prepačte, že som použil uh, modrú, uh, modrú kartu. Ďakujem. A teraz pani Liotár má slovo, nech sa páči. E, stratégia pre životné podmienky vo výbore Agri, to bolo prijaté, ale veľa zvierat nie je zahrnutých do tohto návrhu. Ja som e, dodala dva body, kde by parlament e, mal vyjadriť veľkou väčšinou, inak uznesenie sa zhoduje s tou správou. To prvé doplnenie je to 8-hodinové obmedzenie prevozu zvierat. E, prevoz zvierat nesmie trvať príliš dlho. Podpísalo to viacej ako milión ľudí. Aj iné agentúry si želajú kratšie transportné doby a podporujú to aj iní poslanci a dúfam, že to podporia aj v hlasovaní Teraz pokiaľ ide o produkty sklonovaných zvierat a ich potomkov, klonovanie e, nie je hodné zvierat viacej ako 70 klonovaných zvierat sa rodí mŕtvych a takéto potraviny si predsa ľudia neželajú. Parlament kedy si jednomyselne hlasoval proti klonovaniu a v stredu máte poslednú možnosť vyslať jasný signál a podporte naše alternatívne uznesenie. Teraz pán Vojčeš, Vojčechovský. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem pekne. Rád by som pogratuloval pani Polsen k tejto vynikajúcej správe. Túto tému ste spracovali naozaj veľmi realisticky a zároveň veľmi citlivo. Vaše návrhy sú veľmi konkrétne. Mám možno tri pripomienky. Mám určitú poznámku, pokiaľ ide o financovanie. Nemôžeme zlepšovať životné podmienky zvierat bez dodatočných finančných zdrojov. Po druhé, venovali ste veľkú časť vašej správy problematike obchodu a miestu e, životných podmienok v obchodných e, dohodách. Mali by sme žiadať od dovozcov, aby rešpektovali tieto normy. A po tretie, poukázali ste na veľký problém e, rôznych e, e, zvieratiek. K tomu nemáme normy. Ďakujem. A teraz má slovo pán Skota. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem pani Polsen za správu, ale je veľmi čudné, že v tejto prestížnej sále, kde sa prijímajú dôležité rozhodnutia, či omylom alebo anachronicky sa hovorí viacej o životných podmienkach zvierat a nie o životných podmienoch ľudí. A nemyslí sa na daňových poplatníkov Talianska. Nezabúdajme, že samozrejme e, sme milovníci zvierat a ja sa medzi nich rátam, ale e, pre prospech zvierat sa predložili rôzne pozmenujúce návrhy. Sú tam rôzne návrhy, ktoré v každom prípade nemôžem si ale

S radosťou konštatujem, že mnohé udalosti a veľká diskusia sa odohrala na pôde EP a v Rade v tejto súvislosti. A to sa odvíjalo od oznámenia e, komisie e, týkajúce sa stratégie EÚ v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat. Tejto strategii leží na e, srdci budúcnosť zvierat. Po e, viacerých dekádach legisla- platnej legislatívy v tejto oblasti je, sú stále resty. Ide o to, aby sa e, lepšie vynúcovala existujúca legislatíva, bola vyššia miera ochrany spotrebiteľov, treba sa venovať aj vzdelávaniu, treba aj odbornú, lepšiu odbornú prípravu tých, ktorí sú priamo v teréne Úvodom by som chcel vyjadriť poďakovanie za vynikujúcu prácu, ktorú odviedla spravodajkyňa pani Pulson, ktorá vypracovala veľmi vyváženú správu týkajúce sa tejto komplikovanej a zároveň veľmi citlivej oblasti. Európsky parlament podporuje Eh, líniu komisie eh, presadzovanej v tejto stratégii. Ide o zjednodušený právny rámec, ktorý zohľadňuje špecifika určitých živočíšnych druhov a sektor, sektorov. Eh, vzťahuje sa to na všetky oblasti hospodárskej činnosti, kde sa objavujú zvieratá. Takisto majú byť európske centrá pre dohľad nad dobrými životnými podmienkami zvierat. A toto majú byť zdroje osvety v tejto oblasti. Práve vo vzťahu k európskej legislatívy, ktorá pôsobí. Takisto by to malo prispieť aj k technickej inovácii v tejto oblasti e, vypracovanie ukazovateľov dobrých životných podmienok zvierat je e, vec, patrí k veciam, ktoré treba dotiahnuť, najmä po praktickej stránke. Takisto treba mať aj právne milníky, e, ktoré prispejú k tomu, aby sa dozeralo na členské štáty, ako zavádzajú do života túto legislatívu. Členské štáty musia dbať o lepšie presadzovanie, uplatňovanie existujúcej legislatívy. To veľmi leží na srdci komisii Zároveň som toho názoru, ktorý je prezentovali aj správe pani Polsonovej, že treba podporovať a rozvíjať spoluprácu na medzinárodnej pôdy, predovšetkým vo vzťahu k organizácii FAO a Svetovej organizácii eh, pre eh, zdravie zvierat. Zároveň treba aj podporovať bilaterálne rokovania zamerané na otázku dobrých životných podmienok vo vzťahu k tretím štátom a e, skutočne toto je veľmi dôležité, pretože e, e, výroba potravín sa stala globálnou otázkou a to môže mať aj dopad na konkurencieschopnosť. Treba si však upozorniť Treba si však uvedomiť to, že sú určité problematické miesta v tejto správe. Domnieva sa komisia, že treba im venovať zvyšenú pozornosť. Uvediem príklad. Správa navrhuje to, aby komisia zvážila zavedenie e, celoeurópskeho systému etikiet na strane producentov. A to zachádza nad rámec existujúcich požiadaviek. Musíme si uvedomiť, že existujú akési minimálne štandardy, treba však zvážiť všetky alternatívy, ktoré sa núkajú, treba sa zamyslieť nad tým, či práve najlepší postup je e, rigorózny legislatívny postoj. A treba si uvedomiť, že toto všetko zapadá aj do e, koncepcie programov rozvoja vidieka. Ako viete, e, e, nariadenia ohľadom, e, nariadenie, revízia nariadenia o rozvoji vidieka je dôležitou súčasťou reformy spoločnej polnohospodárskej politiky. A preto aj téma tejto správy spadá do tohto kontextu. Ja zdieľam e, ten názor, ktorý je prezentovaný v správe, že treba zlepšiť e, tú e, našu dôslednosť v postupe, ktorý uplatňujeme. Dobré životné podmienky zvierat sú témou, ktorá rezonuje v mnohých, mnohých legislatívnych aktoch EÚ. Chcel by som sa dotknúť otázky dobrých životných podmienok domácich zvierat. Komisia sa podujala k tomu, aby vypracovala celý rad štúdií, ktorý sa venuje venujú aj práve týmto živočišným druhom. Na základe výsledkov e, našich štúdií navrhneme ďalšie kroky. Ďalej by som sa chcel venovať jednej dôležitej otázke, ktorá sa týka prepravy zvierat a e, úzko súvisí s otázkou dobrých životných podmienok. Bolo mi cťou, že som e, prijal delegáciu, ktorá mi predložila petíciu týkajúce sa obmedzenia na 8 hodín prepravy zvierat. My nie sme e, e, v, takej, v takom stave, aby sme mohli odsúhlasiť od stola takúto požiadavku. Chceme sa zaoberať touto požiadavkou v rámci rámcovej legislatívy o dobrej životnej, dobrých životných podmienok zvierat. A to samozrejme by malo byť istým vyvrcholením tej stratégie, ktorú máme v tejto oblasti. A E, samozrejme, ak hovoríme o dobrých životných podmienkach zvierat, máme na mysli aj život zvierat počas ich prepravy. Ale opäť upozorňujem na to, že presadzovanie legislatívy je kľúčom k úspešnému zvládnutiu dobrých životných podmienok zvierat. 18. E, júna na pôde Rady ministrov e, som prezentoval celý spek- celé spektrum legislatívnych aj mimolegislatívnych aktov e, práve v tejto oblasti, teda dotýkajúca aj prepravy zvierat. Ja e, mám veľké pochopenie pre e, tento problém, že zvieratá, ktoré sú na ceste veľmi dlho, predtým, než skončia na bytunku. A veľmi rád príjmem akékoľvek podnety k tejto téme treba sa venovať e, rozpracovaniu všetkých prvkov stratégie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat. A určite z toho vyplynie e, veľa krokov, ktoré zlepšia existujúci situáciu, teda aj situáciu počas prepravy zvierat. E, ešte by som sa chcel dotknúť tej otázke nosnice v Maďarsku Musím povedať, že išlo o smernicu ohľadom nosníc, ktorá bola prijatá pred 12 rokmi. Prechodné obdobie skončilo na konci minulého roku a tá skutočnosť, že niektoré členské štáty mali kratší čas na to, aby sa pripravili na túto zmenu, je pravda a tieto štáty, vrátanie mojej domovskej krajiny, preberali práve túto otázku počas vyjednávania e, v rámci prístupových kolaní do EÚ. Teda v tomto kontexte treba vnímať tie časové mantinely a viackrát som na oficiálnej pôde konštatoval, že komisia v súčasnej dobe e, vlastne vypracováva posúdenie dopadov a v súvislosti s klonovaním a Eh, chcel by som čoskoro predložiť návrh smernice ohľadom klonovania. Záverom chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu, predovšetkým spravodajkyni pani eh, Palsenovej za ten, túto cennú správu a verím, že spoločne komisia a parlament budú napredovať pri presadzovaní tejto stratégie. Ďakujem, pán Dali. Uzatvára tento bod rozpravy. Budeme hlasovať 12.30 v stredu o tejto správe a teraz ďalší bod. správa pána Kocha a pani Sehnalovej